Κύριε Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρία... Dámy a páni, týmto znova otváram zasadnutie. Mene EPP a socialistov a demokratov. Dostal som žiadosť aby som urobil zmeny. Zoznam menovaní bude v zápisnici k tomuto zasadnutiu. Ak nemáte nejaké pripomienky alebo námietky voči zápisnici, tak túto zápisnicu považujeme za schváleno. Pozrime sa na dnešný program. Najprv tu máme otázku na ústne zodpovedanie, ktoré sa týka ratifikácie a plnenia aktualizovaných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Začneme rozpravu s autormi ústnej otázky. Teraz na 3 minúty odozdávam slovo jednému z autorov, pánovi Serkasovi. Ďakujem. Pani predsednička. Ďakujem. Dobrý večer, kolegovia. Dobrý večer, zástupcovia komisie. Všetci vieme, že globalizácia ekonomiky, finančná kríza a budúce výzvy znamenajú, že musíme zaujať globálny prístup. Už nemôžeme riešiť súčasné problémy na národnej a regionálnej úroveň. Preto spolupráca medzi Európskou úniou a MOPkou je kľúčovou v našej agende. MOP vykonáva vynikajúcu prácu, ktorá sa nedá nahradiť ničím iným. Teraz spolupracujeme s Medzinárodnou organizáciou práce a hľadáme sociálny model, ktorý dá ľuďom dôstojnosť, ktorú si zaslúžia. Európa potrebuje MOP, aby sme zachovali náš sociálny model, pretože v nespravodlivom svete si nebudeme môcť zachovať sociálny model a Európska únia chce byť globálnym hráčom na medzinárodnej scéne. Európska únia a členské štáty vždy hovorili, že sú za slušnú prácu a zamestnanecké zmluvy po záštitou Medzinárodnej organizácie práce. Ale komisia, domnievam sa, že tu nie je dostatočná konzistentnosť medzi tým, čo hovoríme my, čo hovoríte vy a tým, čo robíme. Preto je mimoriadne dôležité hovoriť o tom dnes večer a hlasovať zajtra o uznesení o ratifikácii nástrojov MOP, aby sme sa uistili, že poskytneme MOP určité záruky. Vo vašom oznámení o obnovenej sociálnej agente ste vyzývali členské štáty, aby zareagovali, ale členské štáty nereagujú. Povedali ste, že členské štáty musia ratifikovať a implementovať dohovory MOP. Zatiaľ ale nereagovali. Možno musíte byť ambicioznejší. Členské štáty ratifikovali väčšinu dohovorov MOP, ale MOP aktualizovala asi 70 týchto dohovorov sú rozvojové krajiny a iné krajiny, ktoré idú o mnoho rýchlejšie ako my. A je veľmi ťažké svetu pochopiť, že zaostávame, že nie sme dostatočne dôveryhodní. Preto sa domnievam, že je to škandalózne, že Európska únia hovorí o tom, že treba zaručiť slušnú prácu pre každého človeka v rámci MOP, ale potom nereaguje na výzvy MOP. Takže to sú iba rečnícke vyhlásenia a preto som tu dnes prehovoril a zajtra všetky politické skupiny si od vás budú si vypočuť toho trošku viac. Musíte naliehať na členské štáty, aby ratifikovali dohovory, aby sme zabezpečili konzistentnosť medzi našimi slovami a činmi naozaj, keď ide o politikov, tu chýba tá konzistentnosť a preto európsky politici strácajú svoju dôveryhodnosť a prečo Európania už neveria svetu. Ďakujem. Pán Harkin, 3 minúty. Pardon. Pani Harkin, predsednička sa ospravedlňuje, je to pani Harkin. 3 minúty. Pani predsednička, pán komisár, som veľmi rada, že je tu tá výzva, aby sme ratifikovali a plnili aktualizované dohovory MOP. Určite stojí za to povedať, že keď MOP vznikla v roku 1980, eh, po eh, prvej svetovej vojne, bolo to preto, že sme verili tomu, že mier sa dá dosiahnuť na svete len tedy, keď bude mať eh, sociálnu spravodlivosť. Tieto dohovory odrážali to, čo potrebujú ľudia na celom svete. Je to slušná práca a dôstojnosť. My teraz žiadame členské štáty, aby ratifikovali a plnili aktualizované dohovory MOP. Ale nie sú iba autory tejto otázky, ktoré o to žiadajú. Mnohé ďalšie agentúry o to žiadajú. Keď sa pozriete na etický kódex OSN, OSN zistíte, že e, dohovory MOP slúžili ako základ pre tento etický kódex. Európska únia očakáva rovnako ako OSN, že každý, kto poskytuje služby alebo tovary štátom OSN, sa bude držať tohto etického kódexu. My to tiež potrebujeme ratifikovať, aby všetci dodávateľia a poskytovateľia služieb dodržiavali tento etický kódex. Komisia žiada všetky členské štáty, aby išli príkladom a ratifikovali a plnili aktualizované dohovory MOP uznesení o obnovenej sociálnej agende, ktorá bola schválená v poslednom Európskom parlamente maji tohto roku, sme opäť povedali, že považujeme implementáciu a posilnenie pracovného práva národného a európskeho za prioritu pre európske inštitúcie a členské štáty. Dnes večer teda v parlamente posilneme všetky tieto výzvy. Žiadame predsedníctvo, aby bolo rovnako ambiciozne. My žiadame členské štáty, aby zvážili silné sociálne argumenty pre ratifikáciu plnenie týchto aktualizovaných dohovorov MOP a žiadame komisiu, aby prijala odporúčania pre členské štáty na povzbudenie implementácie aktualizovanej dohovoru MOP. My si taktiež myslíme, že Európska únia musí zabezpečiť koherentnosť medzi externou a internou politikou. V tomto parlamente stále počujeme o výmene najlepšej praxe medzi členskými štátmi. Toto je určite vynikajúci príklad, kde môžeme dosiahnuť takúto najlepšiu prax v rámci členských štátov a kde môžeme externe alebo globálne podporovať najlepšiu prax. A ako komisia sama povedala, môžeme ísť príkladom tým, že budeme ratifikovať tieto aktualizované dohovory MOP. Vyše 7 tisíc dohovorov bolo dodnes ratifikovaných a 47 posledných troch mesiacov. Očakávame, že Európa bude viesť aj e, v Kodani. A to isté by sme mohli urobiť aj pokiaľ ide o ratifikované e, dohovory MOP. Ďakujem veľmi pekne pani Harkin. Teraz pani Turunen e, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, mene zelených by som chcela povedať, že je úplne nevyhnutné ratifikovať dohovory MOP a je to veľmi naliehavé. Európska únia by mala viesť, mala by viesť boji proti nelegálnej práci. Mali by sme byť prví, ktorí ustanovia dobre pracovné podmienky. Je to mimoriadne dôležité. Ako sa už povedalo inak, je tu riziko, že tu bude príliš veľký rozdiel medzi tým, čo hovoríme a čo robíme. Európska únia by mala ratifikovať aktualizované dohovore MOP. Ak ich nebude ratifikovať, nebude to zle iba pre Európsku úniu, ale aj voči krajinám mimo EÚ, od ktorých žiadame, aby ratifikovali tieto isté dohovory. To, čo kážeme, by sme mali aj robiť. Mali by sme ukázať, že máme vysoké pracovné štandardy a že ich vieme kombinovať s konkurencieschopnosťou. Európska únia by mala mať teda vedúcu úlohu ako inštitúcia by mala podporiť e, toto snaženie. Pokiaľ ide o zelených, e, podporujeme toto posolstvo. Príslušným orgánom Európskej únie by sme chceli povedať, že by mali vyvíjať nátlak na štáty Európskej únie, aby to brali rovnako vážne ako my. Ďakujem e, veľmi pekne. Nevidím pani Cimer e, v miestnosti. Tak e, rozmýšľam, či by sa nechcela prihlásiť pani Figuerejdo. Nech sa páči, máte slovo pani Figuerejdo. Ďakujem veľmi pekne, pani prezenička. My podporujeme opatrenia členských štátov, predovšetkým snahu mať sociálne opatrenia v dohovoroch, ktoré boli teraz aktualizované. Už celé roky je to tak, že medzinárodné pracovné organizácie, medzinárodné pracovné normy vznikli teda v týchto organizáciách v rôznych e, oblastiach, ktoré sa týkajú sociálnej politiky a medziľudských vzťahov. Preto sme aj my za prvú verziu tohto dohovoru, ale žiaľ Bohu EPP e a iní zlepšili túto prvú verziu a obmedzili rozsah. E, to znamená, že ten rozsah teraz nezodpovedá Lisabonskej stratégii. My však vieme, že Európska komisia tu predniesla jeden z najhorších návrhov v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti. A taktiež e, tie predpisy neboli najlepšie. Pracovná doba sa skracuje, e, pochybňuje sa úloha odborových zväzov. Jednoducho je to proti tomu, čo je uvedené v dohovoroch MOP a práve z dôvodu tohto poľutovania hodného návrhu sa pripájame k tejto otázke na ústne zodpovedanie. V mene GUE vyzývame členské štáty, aby ratifikovali dohodu a vyzývame komisiu, aby súhlasila s návrhmi. Áno, ďakujem veľmi pekne pán de Chucht. Ďakujem veľmi pekne, vážení členovia parlamentu. V posledných niekoľkých rokoch eh, komisia opakovane zdôrazňovala eh, svoju zaangažovanosť pri podpore dohovorov MOP. Komisia aktívne podporovala členské štáty a úzko spolupracovala s MOP s cieľom prijať ambiciozne právne normy, ktoré čelia výzvam globalizovanej ekonomike a naplňajú agendu MOP v oblasti slušnej práce. Rada a Európsky parlament zdôraznili význam agendy, ktorá sa týka slušnej práce pre všetky a aktivity, ktoré sa uskutočňujú v tejto oblasti. Členské štáty EÚ už ratifikovali všetky dohovory MOP ktoré sa týkajú pracovnoprávnych noriem a mnohé ďalšie dohovory MOP. Komisia považuje túto agendu za časť obnovenej sociálnej agendy. Komisia predovšetkým žiadala členské štáty, aby išli príkladom tým, že budú ratifikovať a plní aktualizované dohovory MOP. Tým komisia zdôrazňuje vnútorný aj vonkajší rozmer agendy slušnej práce. V oblastiach, kde išlo o výhradnú kompetenciu spoločenstva, komisia prišla s aktuálnymi výzvami rady pre členské štáty, aby ratifikovali a plnili aktualizované dohovory MOP čo najskôr. No a nakoniec Správa o slušnej práci z roku 2008 poskytuje aj nástroje na ratifikáciu. Výsledok tejto analýzy by sa mal potom odraziť aj v správe o slušnej práci, ktorá bude uverejnená v roku 2011. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Teraz si vypočujeme rečníkov, ktorí hovoria v mene svojich politických skupín. Pán Öri z PPP dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vítame, že frakcie sú zajedno v otázke ratifikácie a plnenia aktualizovaných dohovorov MOP. Podporujeme text. Ako je známe, MOP je jedna z najstarších medzinárodných organizácií, ktorá bola zložená v roku 1919 za účelom presadenia pracovných noriem, zosúladenia pracovnoprávnych podmienok, boja proti vykorisťovaniu a neskôr MOP rozšírila svoje e, kompetencie a vybudovala sieť v odborných oblastiach v členských štátoch. EPP sa domnieva, že normy stanovené MOP uľahčujú prekonávanie prekážok v medzinárodnej súťaži a ukazujú nám cestu ako vpred. Tieto normy teda platia, sú legitimné a zavádzajú tripartitný systém rokovania. Sú tu opísané práva a povinnosti, všeobecné predpisy, ktoré majú členské štáty presadzovať. Nesmieme však nechať nepovšimnutú skutočnosť, že MOP nemôže ratifikovať medzinárodné dohovory a je tu aj dôležitá otázka subsidiarity, ako je uvedené v texte Treba sa rozhodnúť, ktoré normy spadajú do kompetencie spoločenstva a ktoré spadajú do kompetencie jednotlivých členských štátov. Keď princíp subsidiarity sa zohľadní, tak potom podporíme toto odporúčanie, ak bude nejaké odporúčanie zo strany komisie. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Teraz mene socialistov a demokratov pán Kristensen dve minúty. E Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Máme vnútorný trh a je to slobodný, voľný trh. Môžeme predávať, kupovať voľne, je tu voľná súťaž. Môžeme skutočne kupovať aj pomerne lacno za priateľné ceny. To je dobrá vec. Ale sú tu aj iné veci a to sú základné práva zamestnancov a tieto treba rešpektovať a dodržiavať v rámci celej Európskej únie. Nemali by sme tu v rámci EÚ e, si navzájom konkurovať. Myslím, že za rovnakú prácu by mala byť rovnaká pláca. To je základné právo. Preto spolupráca medzi EÚ a MOP je vec nesmierne dôležitá. Môžeme využívať dohovory MOP na to, aby sme ešte ďalej budovali európsky sociálny model. Bohužiaľ, to sa dnes nedá, pretože komisia má pocit, že tie dohovory sú iba pohyb, povinné iba vtedy, keď ich aspoň 55 štátov ratifikuje. Takže vlastne každý tento, každý štát musí vlastne, členský štát ratifikovať tieto dohovory. Musíme ale konať. Nestačí len mať krásne reči vznešené. Budeme žiadať, aby všetky štáty vo svete ratifikovali dohovory. Dôležité je implementovať ich. Máme predsa záujem, aby boli chránené práva zamestnancov, pracujúcich na celom svete. Neviem, do akej miery je to bude presvedčivé, keď sme od každého chceli, aby to ratifikoval, ale dôležité náležitým spôsobom reagovať aj na hospodárskú krízu a pritom dodržiavať pravidlá ochrany práce. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Je pravda, uvážení kolegovia, že v čase krízy aspoň tie minimálne normy musia platiť, keď hovoríme o tom, že sa chceme vyhnúť a chceme zamedziť prácu, ktorá nemá slušné podmienky. A vlastne toto EÚ vždy žiadala a žiada. Ide o boj proti sociálnemu dumpingu. A aj EÚ, aj členské štáty žiaľ majú tendenciu niekedy prehliadať dohovory MOP a neimplementovať ich. Čiže sa takto vyhýbame nezodpovednosti, pokiaľ ide o aspekt treba práva na štrajk. Takže v EU sa to neimplementuje. A napríklad pokiaľ ide o migrantov, migrujúcich pracujúcich, to je tiež obsiahnuté už v dohovoroch MOP a je škandál, že sa to neuplatňuje. Toto treba zmeniť. Ďakujem. Teraz budeme pokračovať ďalej. Pani Morán, dve minúty. Pani predsednička, tam je pani. V prvom rade chcem poďakovať kolegom zo skupiny EPP, ako aj kolegom z iných politických skupín. E, pretože skutočne nám záleží na slušných pracovných podmienkách. A preto chceme predložiť návrh uznesenia, Nakoniec od roku 1919 MOP dokázala vytvoriť systém medzinárodných pracovných noriem, ktoré skutočne pokrývajú širokú škálu oblasti zamestnanosť, sociálna politika, ľudské práva. Takže nesmieme na to zabúdať. Predovšetkým vo svetle súčasnej krízy. Preto je veľmi dôležité, aby aktualizované dohovory MOP boli ratifikované. Je to dôležité pre vládu, zamestnávateľov aj zamestnancov. Preto sa obraciame na členské štáty a chceme ich povzbudiť, aby ratifikovali dohovory MOP, ktoré sa pokladajú za aktualizované. Chceme taktiež, aby sa tieto dohovory efektívne uplatňovali v praxi aby sme naozaj urobili pokrok smerom k sociálnej Európe. Samozrejme, že situáciu monitorujeme a zároveň rešpektujeme princípy solidarity, eh, subsidiarity. Pardon. EPP bude veľmi pozorne sledovať ratifikáciu a implementáciu týchto dohovorov v členských krajinách. Týka sa to práva na prácu, sociálneho pokroku, a vlastne smerovaniu, smerovaniu, týka sa to aj smerovania k sociálnej Európe. A naozaj chceme dosiahnuť pokrok. Ďakujem pekne. Slovo má pani Rapty. Dve minúty. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Jednou zo špecifických vlastností EÚ je, že sa zdôrazňuje sociálny aspekt, sociálna politika a základné ľudské práva. A ak sa krajina má stať členom EÚ, tak sa vyžaduje dodržiavanie týchto základných ľudských práv. A keď sa tieto pošliapávajú, tak Európska únia má uplatniť sankcie. Takže posilňovanie týchto práv sa týka aj oblasti pracovného práva. Nejde len o internú legislatívu, ktorá poukazuje na to, čo robí EÚ, týka sa to aj zahraničnej politiky. Keď sa EÚ, keď teda EÚ vstúpi do zmluvného vzťahu s traťou nejakou krajinou, tak sa tam tieto aspekty pracovných noriem taktiež musia zohľadniť. A preto máme veľký záujem na aktualizácii dohovorov MOP. Nedávno po rokovaniach so zamestnávateľmi, zamestnancami a s vládami Medzinárodná organizácia práce aktualizovala svoje dohovory. Vlády členských štátov a Európska únia boli zaangažovaní do tohto procesu aktualizácie a pritom aj tak stojíme pred paradoxnou situáciou. Mnoho členských štátov totiž, pričom viaceré z nich teda už prijali európsku legislatívu, kde sú ešte tie normy progresívnejšie, tak tieto štáty vlastne akoby podceňovali tento formálne dôležitý aspekt ratifikácie dohovorov MOP. Takýmto konaním vysielame vlastne zlý signál tretím krajinám. Vlastne sa skresluje náš imidž. Bolo by dobré niečo s tým už urobiť. Tie členské štáty, ktoré ešte neratifikovali tieto dohovory, by ich mali čo najskôr ratifikovať ratifikovať. A komisia by sa na to nemala pozerať s nezáujmom a neochotou, ale práve, že by mala podporiť a povzbudiť tieto krajiny a vyzvať ich, aby konali správne, pretože chceme zabezpečovať solidnú, slušnú prácu, slušné podmienky aj v čase krízy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Lojery, hoci nebol pôvodne na zozname, má slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. A dovolte mi, prosím, zdôrazniť význam implementácie dohovorov MOP. Obávam sa však, že žiaľ systém, podľa ktorého pracujeme, teda voľná súťaž, tá si vytvára vlastné pravidlá. Často sa porušuje vlastne zákonník práce, pracuje sa dlhšie hodiny, teda pracovná doba je dlhšia a tak ďalej. Potom povedzme sa nejaké tie podniky zatvoria, pretože sa ukončí v nich prevádzka, odsťahujú sa inde do inej krajiny, treba do Bulharska a tak ďalej. Tam povedzme je lacnejšia pracovná sila a potom tieto premiestnenia, presídľovania podnikov vlastne vedú k znižovaniu požadovaných noriem. A potrebujeme teda taký systém, ktorý bude tie normy, teda bude dvíhať latku týchto noriem. A že tu proste nepôjde o veľmi tvrdý konkurenčný boj medzi zamestnancami. Práve touto cestou, ktorý, ktorú uplatňujú viaceré podniky. Čiže hovoríme tu o tzv. flexikurite, teda flexibilnej bezpečnosti. A ide o to, aby sa zabezpečila aj pracovná možnosť, aj patričná sociálna starostlivosť. A myslím, že to je dôležitá cesta, ako riešiť otázky krízy. A nakoniec uberáme sa cestou do budúcna, kde budú vytvárané aj ďalšie nové pracovné príležitosti. Ďakujem. Chcem ešte povedať, že pán Lerik dostal slovo ale vlastne je tu namiesto pani Figueiredo. Takže pán Ludvíkson, 1,5 minúty. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Bola prijatá Lisabonská zmluva. A charta základných práv je záväzná. Čiže aspekt sociálnej dimenzie je veľmi dôležitý. Preto musíme zabezpečiť, aby sa príslušné princípy uplatňovali aj v praxi. Preto je nutné, aby všetky členské štáty EÚ čím skôr ratifikovali dohovory MOP. Keď chceme, aby Európska únia bola braná ako seriózny partner vo svete, tak e, je tento krok potrebné učiniť čím skôr. A okrem toho je potrebné tieto dohovory MOP uplatňovať aj v praxi. Chceme práve ísť príkladom a preto sa vraciame aj na komisiu, aj na švedské predsedníctvo a žiadam ich, aby boli progresívni, aby urobili všetko, čo je v ich moci a aby sa tieto aktualizované verzie MOP čím skôr ratifikovali zo strany všetkých členských štátov. Naša krajina Švedsko teda sa rozhodlo, naša krajina sa rozhodla nepodpísať niektoré, alebo neratifikovať niektoré dohovory z minulosti a vlastne, ale hm, myslím, že komisia ako EÚ vlastne by mala pôsobiť na členské štáty, aby boli uvedené dohovory ratifikované. Verím, že aj Európsky súdny dvor nebude rozhodovať tak, aby nedochádzalo k protirečeniam vo výklade. Ďakujem. Teraz pokračujeme procedúrou Catch the Eye, čiže každý rečník bude mať dispozícii jednu minútu. Pani McGuinness je prvým rečníkom. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ako už bolo povedané, MOP je už tu na svete od roku 1990, čiže má za sebou mnoho rokov práce a stále poskytujú prácu vysokej kvality ťažkých časoch krízy, keď sú pracujúci pod veľkým tlakom, oceňujeme úsilie MOP aj v oblasti e, rozvojového sveta. Zameriava sa hlavne na tých zraniteľných, teda na tých, ktorí treba sú e, postihnutí a nikdy nemali príležitosti, keby nebolo tých programov, s ktorými prichádza MOP. A preto aj my Hovoríme tu o dôležitých eh, otázkach ako nútená práca, práca detí a tak ďalej. Preto si myslím, že MOP robí hlavne v rozvojovom svete vynikajúcu prácu. Mali by sme aj my EU urobiť, eh, čo je v našich silách, aby sme uvedené dohovory čím skôr ratifikovali. Ďakujem. Pán Sikierský má slovo. Minútu máte, nech sa páči. Ďakujem za slovo. MOP za mnohé roky, roky svojich aktivít už e, prišlo s mnohými medzinárodnými dohovormi, ktoré sa týkajú zamestnania, slobody združovania, odborovej práce, sociálne, sociálneho zabezpečenia a pracovných podmienok. Členské štáty EÚ by mali ratifikovať a uplatňovať tieto dohovory. Európska únia by určite mala tiež prispieť k riešeniu takej dôležitej otázky, ako je ochrana práva na prácu v tomto globalizovanom svete. Mali by sme zdôrazniť, že každý občan, bez ohľadu na to, akej rasy alebo orientácie, každý pracovník má, alebo každý občan má právo na ochranu týchto svojich sociálnych práv a má právo na ochranu rovnosti v tejto sfére. Ďakujem pekne. Želá si ešte niekto prehovoriť k tejto téme? Zdá sa, že tomu tak nie je. Slovo má pán komisár, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, som presvedčený o tom, že Naozaj je nám jasné, že otázka ratifikácie dohovorov MOP je nesmierne dôležitá. V tomto je tu súhlas, ale komisia nemôže tl- proste tlačiť príliš, nemôže nútiť členské štáty, aby ratifikovali tieto dohovory. Áno, vyvíjali sme určitý tlak na krajiny, pokiaľ je o nedávne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, e, áno, uznával sa kolektívny prístup riešenia ako základné právo, avšak ide o to, aby tieto rozhodnutia boli v súlade s ďalšími medzinárodnými aktmi. A samozrejme zohľadníme vaše obavy a znepokojenie a verím, že potom kolegovia budú môcť nadviazať na toto, čo som práve vyjadril. Ďakujem. Sú tu tri návrhy na uznesenie. Jeden je spoločný zo strany socialistov a demokratov plus liberálov.